państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. jak państwo wiecie pierwszym punktem ako viete celkom iste prvý bod dnešného programu je hlasovanie o žiadosti e, o naliehavý postup, ktorý sa týka návrh nariadenia, návrhu nariadenia Rady číslo 1234 2007